Welcome to the European Parliament. Srdečne vás vítam v Európskom parlamente. Rád vás chcem vyzvať, aby ste využili sluchátka z dvoch hlavných dôvodov. Áno, sluchátka. Prvý z týchto dôvodov je, že keď som jedným z týchto 560 miliónov ľudí, ktorí hovoria španielsky, nemôžem nevyužiť príležitosť v tomto prostredí. A po druhé, čo je tiež e, dôležité, keďže máme najlepší tým tlmočníkov na svete a treba ich využiť. Takže srdečne vám všetkým ďakujem. Mi kolega Meissner ja ha dicho... Môj kolega Meissner už ospravedlnil predsedu výboru pre rybolovala na KDK a ja musím priznať, že to vôbec neľutujem. A neľutujem to, pretože takto môžem predsedať e, tomuto fantastickému zasadnutiu, tomuto panelu so zaujímavými rečníkmi. A my naozaj ľutujeme, že tu nie je Alan, ale ja ako predseda tohto panelu vítam všetkých účastníkov všetkých zástupcov európskych inštitúcií, organizácií aj mojich kolegov z Európskeho parlamentu. A keďže aj ja som mal vystúpiť, tak sme zmenili poradie a ja samozrejme vystúpim a bude to hneď v tejto prvej e, fáze. E, samozrejme, že už bo tu bolo povedané, že tri štvrtiny zemského povrchu tvoria vody a oceány majú najväčšie rozmery a objem. To znamená, že oceány a moria tvoria najväčšiu vodnú plochu sveta, viac ako 70 zemského povrchu a to je nevyhnutné pre život aj pre prežitie ľudských bytostí. Európska únia má najväčšie morské územie na svete s 25 krajinami a niektoré z nich sú aj také ultra E, periférne krajiny, ako aj moje Kanárske ostrovy, odkiaľ pochávam. Okrem legitimity samozrejme je potrebné, aby sme zohrávali ako Európska únia kľúčovú úlohu pri ochrane a používaní oceánov a aby sme sa venovali e, rybolo, rybnému hospodárstvu. Čo to znamená mať e, do, e, správne chrániť a používať oceány? Dovolte mi, aby som to tu tak načrtol takými stručnými ťahmi to, čo považujem nevyhnutné e, pre ochranu a používanie oceánov. Treba zdôrazniť, že ochrana a správne používanie oceánov musí obsahovať spoluprácu všetkých aktérov na všetkých úrovniach. Rybné hospodárstvo nerešpektuje hranice a preto je potrebná spoločná politika pre rybné hospodárstvo. E, cezhraničný charakter oceánov spôsobuje, že aktivity si vyžadujú spoluprácu medzi rozličnými aktérmi, vládami, inštitúciami na všetkých úrovniach, od v rámci toho najširšieho medzinárodného kontextu až po ten najmenší regionálny okrsok. Ale dobré e, používanie a ochrana oceánov musí rátať aj s jednotlivými e, účastníkmi. Je dôležité, aby sme si vypočuli vedec, vedcov, mimovládne organizácie a celý sektor, ale čo je najdôležitejšie je, aby jednotliví účastníci nastúpili aj do lodi, pretože ak chceme pokročiť, tak musíme prijímať zákony nie pre tých, ktorí pracujú na mori, ale tý, aby sme s nimi. A ďalej tu máme ďalší bod, ktorý súvisí s potrebou toho, čo ja nazývam jednoduchý jazyk e, ne, alebo demagogicky, ako môžu byť niektoré pojmy ako elektrický rybolov, e, e v rybolovné morské oblasti a tak ďalej. Dnes je veľmi ľahko e, pritiahnuť pozornosť verejnosti prostredníctvom kampaní na tieto problémy, ale my musíme konať vysoko zodpovedne a musíme dávať pozor, e, pokiaľ ide o naše znalosti, vedecké poznatky a dem, musíme si dávať pozor na demagogické výstupy, e, čo veľmi škodí a ničí. A tento tretí bod súvisí so štvrtým chránené morské oblasti. To je e, chy, chiméra a vs, alebo všeliek. Čo je to? Tieto chránené morské oblasti e, majú socioekonomické aj environmentálne prínosy a je to veľký nástroj pre riadenie rybolovných aktivít aj pre ochranu e, morských oblastí, ale to nie je len cieľ pre cieľ. Piatým bodom môjho malého vystúpenia je potreba e, vyhnúť sa e, takým veľmi ťažkým a ťažko zrozumiteľným výrazom, a ktoré je aj veľmi ťažké zaviesť do praxe. Niektoré z nich som ja prijal pred niekoľkými rokmi selektivity MSY. E, tá zaberala dlhé roky záujem vedcov, inštitúcií, operátorov a my všetci sme sa zaoberali tým, aby sme to zaviedli do praxe a myslím si, že ešte aj dnes bojujeme, aby sme pochopili, čo to znamená a ako to implementovať. To je nevyhnutné, aby sme sa sústredili na to, aby sme vždy dosiahli realistické a dosiahnutelné ciele a nie, aby sme... A máme tu potom ďalší princíp, o ktorom si myslím, že je nevyhnutný pre správne, e, správnu ochranu a využívanie oceánov. E, e, všetko musia posudzovať experti to je šiesta myšlienka. Je veľmi pozitívne, že e, organizácie, ktoré sa zaoberajú životným prostredním, boli zapojené do rozhodovacieho procesu a zúčastňovali sa prijímania rozhodnutí. A tiež je veľmi dôležité využiť existujúce nástroje, posilniť regionálne a globálne nástroje, ktoré boli e, schválené a stáť na tom úsilí, ktoré už prinieslo nejaké výsledky. Lebo keď úsilie neprináša ovocie, to nie je problém nedostatku legislatívy, ale je, často je to práve len nedostatok aplikácie zákonov. A najmä sa to týka rybo, rybného hospodárstva. Treba zabezpečiť rovnaké podmienky pre flotily všetkých krajín EÚ. Tento bod je pre mňa veľmi dôležitý, pretože a najmä ak berieme do úvahy e, e, štandardy, E, environmentálne Európskej únie, lebo ma, bolo by potrebné naozaj, aby sa k lodiam, rybolovným lodiam pristupovalo rovnako. Inak naša flotila bude v nevýhode. E, Európska únia musí byť lídrom pri rokovaní na medzinárodných fórach a musíme zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany prijali svoju mieru zodpovednosti a čelili výzvam, aby, tak, aby sme mali naozaj udržateľné zdroje. E, stojíme pred mnohými výzvami a rybolov tiež, medzi nimi napríklad nadmerný rybolov, klimatické zmeny, ilegálne, neprihlásený výlov rýb. Európska únia v posledných desaťročiach urobila veľký pokrok v boji proti týmto e, týmto e, katastrofickým aktivitám a preto mne sa veľmi páči záväzok Európskej komisie v boji proti ilegálnemu rybolovu. Je nevyhnutné, aby aj tretie krajiny prijali potrebné opatrenia, tak aby sme sa vyhli tomu, že ilegálny e, a nemali by sme prijímať ryby pochádzajúce z ilegálneho rybolovu na náš trh. Posledná vec ako súvisí rybolov s poľnohospodárstvom, aká je tu úloha poľnohospodárstva. Živiť neustále rastúci počet obyvateľstva je veľká výzva a poľnohospodárstvo tam zohráva dôležitú úlohu, najmä pokiaľ e, e, sú naše moria postihnuté e, námornou dopravou, e, znečistením, rôznymi kontaminačnými e, látkami a klimatickými zmenami. A všetky tieto myšlienky, to je len čas toho, o čom sme mohli hovoriť, je naozaj nevyhnutné, aby sme dosiahli ochranu a spoločné používanie oceánov v celosvetovom meradle, lebo zdravie oceánov je nevyhnutné pre celé ľudstvo. A musíme to zvládnuť. Musíme používať zdroje pochádzajúce z oceánov, ale zároveň musíme oceány udržiavať čisté, produktívne, bezpečné, zdravé a chránené. Ďakujem. Teraz by som rád e, odovzdal slovo zástupcom Európskej komisie, ktorá e, spolupracuje túto konferenciu a chcem povedať, že každý z rečníkov sa ujme mikrofónu na maximálne 4, 4 minúty zhruba. Dostaň slovo pán generálny riaditeľ z Európskej komisie a môj dobrý priateľ. Nech sa páči. Ďakujem. Veľmi pekne, drahý Gabriel. Eh, vážení členovia Európskeho parlamentu, eh, pán komisár Vela, vážené dámy a páni, rád, chcem, rád by som povedal, že organizácia tohto podujatia spolu s Európskym parlamentom je mimoriadne dôležitou skutočnosťou. A skutočnosť, že sme dnes tu v miestnosti spolu s mnohými mladými ľuďmi, tu si myslím, že by sme mali byť všetci veľmi šťastní, že sa to podarilo. E, verím tomu, že toto podujatie tu v parlamente je takým úvodom k tomu, aby vznikol takýto nový výbor v parlamente, e, ktorý by mohol byť dobrou myšlienkou pre budúce e, funkčné obdobie a Všetci by z neho mohli profitovať. Rád by som poďakoval a poblahoželal za úsilie, ktoré vynaložili niektorí poslanci Európskeho parlamentu v súčasnom volečnom období ako Garzina Meissner alebo Ricardo Santos, ktorí boli zásadní e, z pohľadu toho, aby oceány sa dostali na program parlamentu. Ako viacerí predrečníci už predtým e, zdôraznili, oceány a moria sú vitálne pre všetkých, sú zásadné pre všetkých z nás. Či už žijete v blízkosti mora, alebo v krajine na vidieku, oceány sú kľúčové z hľadiska e, života ľudí na tejto planete, ale sú pod tlakom. Sú krehké, sú zraniteľné a potrebujú lepšiu starostlivosť, potrebujú lepší manažment a my ako globálna komunita sme zanedbávali eh, tieto oceány počas mnohých, mnohých rokov. Keď na Európskej komisii sme pred 4 rokmi eh, sa opýtali európskych eh, medzinárodných partnerov, či si myslia, že súčasný rámec medzinárodnej ochrany oceánov je adekvátny dostatočne, takmer všetci z nich povedali nie. Nie preto, že súčasný medzinárodný rámec, ktorý je, ktorý je založený na e, dohovore OSN o práve morí, že by nebol správny, ale pretože stále existujú medzery z hľadiska medzinárodných nástrojov, existuje neefektívnosť a nedostatočná implementácia a nedostatočná koordinácia medzi rozličnými orgánmi, ktoré boli vytvorené počas rokov a iba silnou medzinárodnou spoluprácou, ktorú priznávame nie je veľmi populárnou témou v súčasnosti, ale táto je potrebná vzhľadom k rozsahu problému a cezhraničného charakteru problémov, ktorým čelíme. Len vtedy sa môžeme pokúsiť vyriešiť tieto problémy, pokiaľ budeme zjednotení, pokiaľ budeme kooperovať naprieč krajinami, naprieč hranicami. A odkedy sme spustili iniciatívy kde prvý raz e, komisia a vonkajšia služba e, pod vedením komisára Valu a vysokú predstaviteľskú e, Mogheriniovú, odkedy sme začali túto iniciatívu a prišli s dokumentom, tak kľúčovým cieľom, kľúčový cieľ sme si stanovili zlepšiť súčasnú situáciu. A o 4 roky neskôr, kde sme v súčasnosti, čo povedal pán komisár Vela, na úvod zverejňujeme po prvý raz správu o pokroku, o tom, čo robíme, aby sme dosiahli to, čo sme si stanovili pred 4 rokmi. Tuto správu si môžete prečítať a uvidíte, že naplňame sľuby do skutkov vrátane sektora rybolovu. Začal by som na úvod tým, že zdôrazním významnú dohodu, ktorá bola dosiahnutá minulý e, október, ktorá vstúpila do platnosti, o novej dohode o rybolove v Arktiku, ktorý zakazuje rybolov v centrálnom arktickom regióne na 16 rokov. Toto je prvý toto je prvý krok e, na medzinárodnej úrovni. Počas 16 rokov bude zakázané v ryboloviť, robolov a je možné to predlžiť o ďalších 16 rokov, pokiaľ budú strany súhlasiť. A po druhé, Európska únia, ako Gabriel už spomenul, tvrdo pracuje na odstránení nelegálneho rybolovu a prijali sme veľmi silný nástroj na úrovni EÚ a prostredníctvom tohto nástroja sa nám podarilo zmeniť správanie mnohých z našich partnerov a zabezpečiť to, aby sme odstránili nelegálne chytené ryby na európskom trhu. Po tretie, naďalej pracujeme na rozvoji siete partnerských dohôd v oblasti rybolovu s partnerskými krajinami, čo je inšpirované i novou spoločnou politikou rybolovu, ktorá dáva do centra udržateľnosť e, rýb, ryb. A už sme pretavili tieto nové princípy do série dohôd s Marokom, Mauretániou, e, Gineou a ďalšími krajinami a do tejto novej generácie zmluv sme zahrnuli i na udržateľný modrý rast. A presadzujeme spolu s našimi partnermi i rozvoj udržateľnej modrej ekonomiky. Existuje veľký záujem a myslím, že niektorí z rečníkov v úvodnej časti to spomenuli. No mali by sme byť opatrní a mali by sme pristupovať k modrej ekonomike vždy cez optiku udržateľnosti, aby sme neopakovali chyby, ktoré sme urobili v prípade pôdy. Samozrejme, aby Európska únia mohla byť dôveryhodná na európskej úrovni, musíme byť najprv dôveryhodní interne. A tu by som rád zdôraznil úsilie, ktoré realizujeme s členskými štátmi, s parlamentom, ako i s odvetvím rybolovu. A urobili sme obrovský pokrok e, v tom, že sme na uzdravčenej úrovni zabezpečili ryby v oceánoch. Zatiaľ to samozrejme nie je dostatočné, ale nikdy sme nemali také udržateľné množstva rýb, ako je tomu v súčasnosti. Viem, že už som prekročil môj časový limit. Skončím teraz a budeme mať diskusiu e, neskôr, pokiaľ budú otázky. Takže na záver chcem ešte raz vám všetkým poďakovať Komisii parlamentu za to, že zorganizovali túto podujatie a veľmi rád sa zúčastním neskôr na diskusii. Ďakujem. Ďakujem, Joao. Viem, že 4 minúty to je takmer nič, ale musíme žiaľ náš program e, naplniť a teraz preto chcem práve požiadať rečníkov, aby do 4 minút to zvládli. Teraz slovo dostane pán Christian Leffler ktorý je zástupcom generálneho tajomníka Európskej e, vonkajšej služby. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto podujatia. Ďakujem vám všetkým za to, že ste tu. A je pre mňa veľkým povzbudením, že táto konferencia prilákala také veľké množstvo zástupcov z rôznych inštitúcií, z občianskej spoločnosti, zo súkromného sektora, či ako i z vedeckých a výskumných organizácií. Myslím si, že to veľmi dobre odzrkadluje potrebu pozrieť sa zo širšia na oceáni, aby sme e, spolupracovali naprieč s rôznymi oblastiami politík e, so všetkými subjektmi. Podčiarkuje to našu kolektívnu zodpovednosť, ktorú máme za to, aby sme poskytli riešenia pre bezpečné, pre bezpečné čisté chránené oceány. Spôsob, akým využívať oceány, e, pri tomto spôsobe Európska únia sa snaží stavať mosty medzi jednotlivými aktérmi a iniciatívami. Kooperatívne prístupy sú dobre odzrkadlené v správe o pokroku EÚ o medzinárodnej ochrane a využívaní oceánov, ktorý bol po 15. marca prijatý po dvoch rokoch E, krokov zo strany EÚ na základe politického dokumentu, ktorý bol koncom roku 2016 prezentovaný. Európska únia bola aktívna v oblasti multilateralizmu pri ochrane a využívaní oceánov. Snažíme sa zabezpečiť, aby existujúce pravidla boli správne implementované, aby sa vyplnili regulačné medzery, aby sa uľahčila spolupráca a aby sme prišli s novými iniciatívami. Sme presvedčení o tom, že oceány by mali byť e, vysoko, veľmi na významnom mieste v agende, ako aj v zahranično-politickej agende Európskej únie. V čase volatility a globálnej neistoty cieľom EÚ je byť predvídateľným, racionálnym a účinným hráčom, ktorý jednoznačne presadzuje svoje záujmy a princípy na medzinárodnej scéne, vrátane spolupráce s ďalšími. Týka sa to mm, našej podpory medzinárodného poriadku založenom na pravidlách odzrkadľuje, je odzrkadlený a podporený našou podporou agendy e, OSN o udržateľnom rozvoji do roku 2030 a zároveň je tiež podchytený v internom dokumente Globálna stratégia o zahraničnej a bezpečnostnej politike, kde oceány zohrávajú úlohu významného prvku. Počas posledných dvoch rokov sme zároveň zvyšili profil oceánov v bilaterálnom dialogu a regionálnych programoch a stratégiách. Robíme to preto, že sme presvedčení o tom, že bezpečnosť morí je základná podmienka pre rozvoj, pre tvorbu pracovných miest, pre bezpečné cesty, pre ďalší rozvoj morského prostredia, ako i globálne riadenie, podpore zdravia a celkovej bezpečnosti e, morského prostredia. Ako práve spomenul môj dobrý priateľ Joao, e, Európska únia pomáha mnohým krajinám v boji proti nelegálnemu rybolovu, aby sa zlepšilo ochrana využívania oceánov v ich oblastiach, v ich v oblastiach ich vôd, respektíve aby sa odstránil odstranil odpad, plasty v rôznych oblastiach, napríklad v spolupráci s krajinami Azianu v juhovýchodnej Ázii. Zároveň participujeme diplomaticky s ďalšími krajinami, ako ste spomenuli, pri ochrane Arktídy a Antarktídy. E, sme na čele výskumu v oblasti oceánov. Veľa sme investovali do medzinárodnej výskumnej spolupráce, vrátane programov satelitného monitoringu, program Copernicus. Preto sa snažíme byť aktívni, aby sme zaistili bezpečné moria, či už v EÚ alebo v okolí EÚ a medzinárodne naprieč kritickými morskými cestami od Atlantiku po Áziu. Aktívne podporujeme globálne záväzné nástroje OEN, ako i implementáciu práv, morského práva OSN e spolu s opatreniami na a dialogmi, ktoré som spomenul. Všetky tieto iniciatívy sú súčasťou našej reakcii na stratégiu OSN 2030. Ciele udržateľného rozvoja STG 14, ten sa týka konzervácie a udržateľného rozvoja, vývoja oceánov a, mors- a morských zdrojov. A tieto ciele sú všetky prepojené navzájom a my môžeme urobiť pokrok v tomto cieli 14 len vtedy, pokiaľ budeme pracovať zároveň aj ďal- na ďalších uh, tento cieľ 14 eh, je veľmi dôležitý a prispieva k realizácii mnohých ďalších. Vzhľadom k výzve, ako zachrániť oceány, musíme byť ešte ambicioznejší a ešte iniciatívnejší. Sme pripravení eh, riešiť globálne výzvy oceánov a nezriekame sa našej kolektívnej zodpovednosti. V konečnom dôsledku ide o život v oceánoch a život Ide o život ľudí, ide o život komunít, ktoré žijú pri oceánoch, z oceánov a s oceánmi. Ide o udržateľné zdravie našej planéty, ktoré je úzko prepojené so stabilitou a dobrými podmienkami morského prostredia. A v tomto duchu sa teším na vaše komentáre a návrhy, pretože naše ciele môžeme dosiahnuť iba vtedy, pokiaľ budeme spolupracovať naprieč našimi spoločnosťami, ako aj ďalšími partnermi. Ďakujem. Ďakujem pekne, Kristian. A teraz dám slovo poslancom Európskeho parlamentu. Každý e, z vás, kolegovia, môžete hovoriť maximálne 3 e, minúty. Najprv dávam slovo e, Josemu Ignáciovi Fariovi. Ďakujem pekne. Rád by som pozdravil eh, môjho obľúbeného komisára, pána Karmenu eh, Vela. Ďakujem pekne eh, za to, čo ste urobili za záchranu našich oceánov. Tiež chcem pozdraviť moju milú kolegyňu Gezine Meissner, ktorá sedí oproti. A aby som na nikoho nezabudol, chcem pozdraviť môjho priateľa a kolegu Ricarda, moju priateľku eh, Claudiu Monteriu de Giraldes a João Aguiara Machado, generálneho riaditeľa Európskej komisie eh, pre námorné. Ďakujem, že ste tu. Je pre mňa vždy cťou, že môžem s vami spolupracovať. A to preto, lebo Portugalsko má dlhú oceánsku tradíciu a máme tu veľmi veľa kvalitných ľudí, tak v komisii, v parlamente, ako aj v občianskej spoločnosti. Ďakujem a teraz už budem hovoriť po anglicky. Ďakujem eh, pekne. Eh, eh, berieme na seba e, zodpovednosť za ochranu e, mori ako e, súčasť agendy OSN a tiež cieľov trvalo udržateľného rozvoja, konkrétne cieľa 14. V 2017 som bol spravodajcom Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Rád by som dnes sa vyjadril k našim cieľom, modré ciele trvalej udržateľnosti, klimatická diplomácia. Pokiaľ ide o udržateľné oceány, eh, oceány eh, boli eh, zneužívané najmä nadmerným rybolovom. Je potrebné venovať sa e, rozumnému e, rybolovu. Len vtedy je zabezpečená udržateľnosť v e, budúcnosti, ak chceme, aby oceán aj naďalej poskytoval potravu pre ľudí, musíme postupovať takto. Musíme sa učiť aj zo svedčenej praxe. Tiež by som rád uviedol dopady Brexitu dopredu, a, pokiaľ ide o znižovanie populácii e, e, rýb v tejto oblasti. Tiež je potrebné investovať do biotechnológií a nové technológie sa musia odzrkadliť aj v nových pracovných miestach, v investíciách do modrej ekonomiky podarilo eh, by sa takto 180 eh, miliónov tón CO2 eh, ušetriť a tiež vytvoriť nové pracovné miesta. Všetky oceány sú nachylné, pokiaľ ide o offshore ťažobné aktivity, o vrty v moriach a v súčasnosti je potrebné urobiť všetko preto, aby sme znížili dopad na klimatické zmeny. Európania vždy tvrdili, že e, chcú prejsť na nízkouhlíkovú ekonomiku. Európska únia musí spolupracovať s partnermi, aby e, sa, sme sa dopracovali k spravodlivému prechodu od e, ropných vrtov v oceánoch. Oceány sú stále ohrozené, ak ľudské aktivity budú prebiehať bezohľadne. Vyhadzujeme neustále veci do mora dochádza ku kontaminácii olovom a ortuťou a tiež endokrinnými disruptormi Znečistenie e, e, mori je prakticky prítomné všade a to má všetko dopad na e, životné prostredie, ale aj na ekonomiku. Máme nové nariadenie, ktoré má za znižiť využívanie plastov a obmedziť používanie niektorých nástrojov pre rybolov a je potrebné, aby sme odpo- zodpovedne postupovali. Mm, aj e, námorná doprava má veľký dopad na e, klimatické zmeny, najmä pokiaľ ide o emisie CO2 a tiež e, iné emisie než CO2, enoxidy a tak ďalej. Námorné aktivity majú tiež dopad vo forme rôznych vypušťaní škodlivých látok do mora majú dopad na e, všetky druhy e, živočíchov, takže je potrebné zmodernizovať aj naše lodné e, flotily, aby tieto nedostatky sa odstránili. Tiež je potrebné venovať sa lepšej klimatickej diplomácii. 200,6 miliónov kilometrov štvorcových. To je obrovské veľká eh, eh, oblasť, takže eh, musíme aj naďalej sa snažiť zohrávať vedúcu úlohu pri ochrane a využívaní oceánov. Takže je potrebné ísť príkladom v morských organizáciách a tiež v dohovore o klimatických zmenách. A pokiaľ ide o klimatické zmeny a o oblasť Arktiku, je e, tam aj e, obrovský e, obchodný potenciál, ale arktická oblasť je pre nás veľmi dôležitá, pokiaľ ide o jej potenciál a preto musíme zabrániť katastrofám, ktoré sa dejú v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o nukleárnu jadrovú energiu a o námorné katastrofy. Takže máme krásnu planetu, ale je ohrozená klimatickými zmenami, takže my musíme pokračovať v našich začatých aktivitách aktivitách. Ďakujem pekne. Slovo dávam pani Ulrike eh, Rodas. Prosím, keby ste sa snažili eh, hovoriť 3 minúty, možno len trošku menej. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia, kolegyne. moria nemajú hranice, sú otvorené, e, nutia nás k otvorenému duchu a nesmieme myslieť na e, izolovanie sa a už v tom je veľká hodnota politické opatrenia siahajú od opatrení týkajúcich sa e, rybolovu v oblastiach centrálnych, ale aj v oblastiach okrajových. Je potrebné prijímať e, opatrenia nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Prečo Európska únia musí zohrať e, úlohu lídera v tejto politike? Odpoveď na to je jednoduchá, pretože Európska únia v celosvetovom meradle zahrá zahrňa najväčšiu námornú oblasť. Strata morskej biodiverzity, najmä odpadom, oslabuje ekosystémy mori, oslabuje ich odolnosť a ich úlohu ako regulátorov klímy. V ostatných mesiacoch odpadky v moriach sa dostali do popredia po politickej stránke a aj v médiách. Vďaka Bohu. Na eh, služobnej ceste delegácie som eh, mala možnosť vidieť, ako sa do ryby prakticky zažerala, eh, zažal celý kartón praliniek a koľko mikročastíc v rybách je, to si ani netrúfam odhadnúť. Každopádne určite nám zostane prichuť olova v krku. A to, čo robí námorná doprava s morami, vidím aj u seba doma v šlezicko holštajnsku V rámci medzinárodného oznámenia k e, tejto politike sa komisia a vysokí predstavitelia zaviazali k tomu, že aj na národnej úrovni budú e, konať v mene Európskej únie. Tak sa má udiať napríklad v rámci G7 a regionálneho dohovoru pre morské oblasti ako sa tak už aj deje. A teda táto medzinárodná koordinácia má ústredný význam, pretože tento problém je veľmi globálny. Aj eh, keď máme rozvojové ciele, eh, G7, barcelonské ciele a tak ďalej, až eh, tiež rôzne opatrenia a stratégie na národnej a medzinárodnej úrovni. Potrebujeme aj prístup, ktorý ide nad rámec jednotlivých sektorov, integrujúci prístup a práve e, tu by mala zohrať svoju úlohu Európska únia. Lepšie odpovede musíme ponúknuť napríklad pri odstraňovaní e, odpadov z umelých mod, ktoré sa už teraz nachádzajú v mori. Každopádne, kde môžeme začať? príliš veľká e, je oblasť, e, v ktorej sú tieto odpady, príliš malé sú tieto odpady a 40 e, z odpadov to je príliš veľa, teda príliš veľa odpadov sa nachádza v moriach, aby teda to nebolo ľahké. Mm, každopádne všetci by sme mali mať pred očami jeden cieľ a síce budúcnosť našej modrej planéty. To znamená e, postarať sa o e, zachovanie, o udržateľnosť o mori, ale nielen novými zákonmi, pretože zákonov máme dosť, ale e, konzekventnou realizáciou, transponovaním týchto zákonov a nedodržiavanie by sme mali sankcionovať a síce tak, aby to skutočne bolelo, pretože ľudia potrebujú ľudia, more na prežitie. Ľudia, konajte, ja budem konať tiež. Ďakujem. Ulrik. Ďakujem pekne Ulrike, že ste dodržali čas. A teraz dáme slovo odborníkom po poslednej prezentácii budeme mať od mať možnosť eh, klásť otázky a odborníci budú odpovedať. Každý odborník môže hovoriť maximálne 5 eh, minút a ako prvému dám slovo pánovi Steveovi eh, Trentovi, Environmental Justice Foundation Eh, ďakujem pekne, príjemné popoludne, dámy a páni. Ďakujem, že ste ma sem dnes eh, pozvali. Ďakujem aj, že eh, máte čas a že ste si zobrali čas na to, aby ste nás počúvali. Ja skrátim svoj prejav, aby som sa pridržal času a hneď pôjdem k meritu. Naj, teda naše moria a oceány sú vo veľkých problémoch a my musíme zlepšiť ochranu a využívanie oceánov. Vidím tam tri kľúčové témy, ako by sme túto ochranu využívania riadenie oceánov mohli zlepšiť. Mm, Najprv si myslím, že by bolo mm, veľmi zle, keby som nezdôraznil dôležitosť e, ochrany oceánov v rámci ochrany e, klímy. EU musí e, mm, maximalizovať svoje úsilie, pokiaľ ide o zníženie oteplovania. Musíme tiež podporovať obnoviteľné energie a snažiť sa dopracovať sa k nulovej uhlíkovej ekonomii ekonomike, pretože e, keď v tom zlyháme, e, tak zlyháme vo všetkých ostatných oblastiach, aj e, pokiaľ ide o ochranu oceánu. Potom treba nové opatrenia, pokiaľ ide o biodiverzitu v oceánoch. Už sme sa dopracovali k pokroku, pokiaľ ide o, o pobrežné e, oblasti, ale 90, e, teda veľa percent e, ešte o chránených, chránených nie je. Odborníci tvrdia, že potrebujeme zvýšiť toto percento ochrany, ak chceme zabezpečiť, aby oceány nám aj naďalej poskytovali zdroja. E, potrebujeme za týmto účelom, aby Európska únia, parlament a e, rada e, postúpili v rámci svojich úvah v rámci OSN a aby zabezpečili, že dohovor bude skutočne reprezentatívny dohovor o oceánoch, aby e, bolo možné chrániť oceány a ochrániť ich pre túto generáciu a generácie nadchádzajúce. Moja nasledujúca e, výzva zdôrazňuje e, potrebu transparentnosti, mať dobré zdroje pre ochranu a využívanie oceánov často eh, je potrebné teda podporiť agentúry a všetky zúčastnené eh, strany, aby eh, všetci lepšie porozumeli, kto čo robí, kedy a ako. Sú potrebné jednoduché zmeny v rámci architektúry ochrany a využívania oceánu a tie nám umožnia lepšie pôsobiť. Napríklad e, povolovanie aktivít pre e, rybolovné e, lode by malo veľký dopad na ilegálne rybolov a v podstate takéto niečo nič nestojí. Tiež opatrenie, ktoré EU už dávno podporuje v rámci identifikačného eh, systému, aby eh, systém identifikácie eh, rybolovných lodí bol úplne jednotný a jednoznačný a aj toto prakticky nič nestojí. Takže aby sme mm, vyknožili toto, tento nelegálny rybolov, musíme spoločne konať, musíme mať spoločný dohľad, musíme posilniť mm, bezpečnosť v tomto smere a to na úrovni celej Európskej e, únie. EÚ e môže zabezpečiť, aby e, niekoľko registrov povinných zabezpečilo lepšiu kontrolu pred pohybom e, ľudí, ktorí operujú pod nepovolenými e, vlajkami. Mali by sme pôsobiť v týchto e, oblastiach ako lídry. Od svojho založenia EÚ sa preukázala ako líder a snaží sa urobiť zo sveta svet lepší. Európska komisia a parlament sú dynamickými mocnými líderami globálnej globálnom eh, meradle, eh, pokiaľ ide o nelegálny eh, rybolov. A takto musíme naďalej pôsobiť, aby sme parížské ciele splnili a aby sme sa postarali o transparentnosť, aby sme vykinožili ilegálne, ilegálny rybolov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dám e, slovo e, pani e, Marii Damanaki z organizácie The Nature Conservancy. No. OK. Nie. O, áno. Ďakujem pekne, Gabriel. Pán komisár Vela Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, vážená pani Majsner, ďakujem, že ste ma sem poslali, pozvali. Je veľmi príjemné byť tu v tejto budove opäť a, a vidieť, ako dobre sa vodí Európskej únii. Európska únia nielen, že je živá, ale je aj silná, e, vyberuje, je podobná oceánu. Takže Naozaj mám dôvody na to byť eh, šťastná a eh, eh, dúfam, že zostaneme v kontakte aj po nadchádzajúcich európskych voľbách. Dúfam, že to bude lepšie. Držíme palce. Takže rada by som uviedla, že reprezentujem veľkú Eh, environmentálnu organizáciu eh, ten Nature Conservancy pôsobíme v 17 eh, krajinách, v 26 máme svoje pobočky a cestujem po ceste, odkedy som opustila Brusel, bola som už prakticky takmer všade. A to, čo vám poviem teraz. Mm, mm, na to sa môžete e, spoľahnúť a som na to veľmi hrdá, pretože uvedomila som si, že e, Európska únia e, je lídrom, pokiaľ ide o ochranu a využívanie oceánov a moria. Chcem zdôrazniť aj úlohu vás a najmä mladým ľuďom chcem povedať, že musíme byť hrdí na to, čo robíme. Dnes, keď sme sem prichádzali. Som si spomenula, že posledný krát, keď som tu bola, sme hlasovali o novej európskej rybolovnej politike, ktorú teraz e, máme. Čiže my sme e, tí, ktorí veci e, tvoria a mm, áno, mladí ľudia nám hovoria, robte niečo, ale my Eh, eh, predsa eh, veci robíme. My sme už niečo urobili, aj pán komisár veľa to povedal, že niečo robíme, už sme urobili a preto sme už aj postúpili a tešíme sa, pozeráme do budúcnosti s optimizmom, pretože Európska únia tu existuje a my sme tí, ktorí veci robia, tvoria Musíme robiť viac? Áno, musíme robiť viac. Sú ohrozené oceány? Áno, oceány sú ohrozené a potýkame sa s klimatickými zmenami. Klimatické zmeny toho veľa zmenili a sú veľmi rýchle, takže sa e, zmenili celkové e, podmienky. Kolega povedal, že sa nám nepodarí splniť e, ciele trvalo udržateľného rozvoja 14 bez toho, že by sme splnili aj iné ciele, lebo je to navzájom prepojené. Takže to je veľmi dôležité. Tiež by som sa chcela vrátiť k tomu, čo povedal kolega Joao, že potrebujeme medzinárodnú spoluprácu, aby sme tieto veci urobili. Áno, Európska únia je veľmi dôležitá, ale nemôžeme to všetko urobiť sami. Oceány totiž nemajú hranice, oceány sú veľmi veľké pre každého, dokonca aj pre Európsku úniu. Takže by som rada povedala, že medzinárodná spolupráca je nevyhnutná, úplne nevyhnutná. Myslím si, že e, keď sa e, pozrieme do budúcnosti, e, mali by sme sa zamerať na tri ciele musíme eh, a môžeme na nich spolupracovať. Ja som si istá, že Európska komisia, Európsky parlament eh, rada eh, využijú túto chvíľu. Prvý dôležitý cieľ je cieľ, ktorý nazývame 30 k 30. Musíme 30 oceánov chrániť do roku 2030. To je veľmi dôležité nielen pre biodiverzitu, ale pre samotnú modrú ekonomiku, pretože ak oceán Ránom sa nedarí dobre. Nemôžeme mať rybolov, nebude turizmus, nebude nič. Čiže zdravie oceánov je našim zdraví. Čiže 30 e, e, do 30 to je veľmi dôležitý e, cieľ. Druhý cieľ je dohovor o mm, oceánoch, námorný dohovor. Už ste spomínali aj spoluprácu s OSN a ja spolupracujem s OSN aj vo svojej terajšej funkcii. Veľa vecí sa tam teraz diskutuje. Európska Európska únia naozaj môže zohrávať dôležitú úlohu, môže byť lídrom eh, pri rokovaniach o dobrej, dobrom dohovore. Takže tie aktivity modrej ekonomiky tu musia byť za eh, podmienok trvalej udržateľnosti, za posúdenia toho, čo sa v tejto oblasti deje. A eh, potrebujeme finančné prostriedky. Niekto tu spomenul finančné prostriedky. Myslím, že to bol mladý muž proti. Peniaze sú dôležité dôležité. Aby sme mm, mohli chrániť oceány, potrebujeme aj finančné prostriedky. A nie som už v týchto mechanizmoch finančných e, pomoci. Musíme e, e, sa zamerať na nové inovatívne finančné nástroje, napríklad tie svopy v Seychelloch a refinancovanie, čo sme tam urobili, eh, svopové eh, vlastne obchody alebo v Mexiku, kde sa eh, koralové rify v Cancúne obnovujú a za to im poskytujú poisťovne určité eh, eh, úľavy. Takže Potrebujeme inovatívny prístup v tomto smere a teším sa, že e, e, generálne riaditeľstvo e, Máre a pán komisár sa starajú o tieto inovácie, takže veľa vecí sa tam urobila, zmenilo a teším sa. A pokiaľ ide o slova kolegu a o tom, čo bolo povedané ku kolegovi Silvierovi, Silvier svojho času povedal, že ľudia sú morské bytosti. Ja som z Grécka. Platón to povedal ešte lepšie. Pochádzame z mora, pretože tam je náš pôvod a do mora sa vrátime. Každý z nás sa vráti e, do mora, e, keď umrieme, náš popol skončí v mori. Takže buďme tieto morské bytosti, buďme na to hrdí, a e, robme niečo pre more. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Som veľmi hrdá na to, že tu môžem byť. Tu, Mr. Army. Ďakujem, Maria. Ami Martinsen dostane slovo, e, asistent e, generálneho riaditeľa pre rybolov a akvakultúru. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, pani majster, vážení komisári, bývalí i súčasní, aby som parafrazoval Jose Ignacio Ferreira, vždy moji obľúbení komisári, vaše excelencie, vážené dámy a páni. Existujú štyri hlavné témy, ktoré musíme riešiť, pokiaľ chceme zabezpečiť udržateľné potraviny a bezpečnosť pre všetkých. Tieto štyri hlavné otázky sú ovplyvnené najmä štyrmi hlavnými faktormi. Prvý je rast populácie, a ako všetci vieme, e, v roku 2050 nás bude takmer 10 miliard. Druhý sú klimatické zmeny. My všetci si uvedomujeme význam a dramatický efekt, ktorý môžu mať na oceány a na naše komunity. Tretia oblasť je biodiverzita, ktorá je trošku zvláštnejšia ale zároveň, keď rozmýšľame nad budúcnosťou a nad riešeniami, je to mimoriadne dôležitá téma. A štvrtá je znečistenie. Je to, to najzrejmejšie sú plasty a najviac plastov pochádza zo zdrojov, ktoré sú na Zemi, nie v mori. Asi 10 pochádza z oceánov, z aktivít v oceánoch vo forme ryb, vypusteného rybárskeho výstroja, ktoré sa snažíme a snažíme sa v súčasnosti túto tému vyriešiť. Main issue. Tieto štyri hlavné body sú témami samé o sebe, sociohospodárske otázky a tu sa musí hovoriť aj o právach, o ľudských právach, myslím hlavne na práva komunít, otázky pohlavia. Polovica ľudí zapojených do tohto sektora sú ženy a tiež mladí a zamestnanosť mladých je mimoriadne dôležitou témou. A potom možno niečo trošku svedskejšie. Tu ide o otázku kvality štatistík a na štatistikách stoja naša, naše rozhodnutia. A potom tretí bod, e, otázka potravinovej bezpečnosti a tu je to niekedy v trošku inej podobe. Napríklad otázka e, odolnosti voči antibiotikám. E, má to dopad tak na moria, oceány, ako aj na rybolov. A musím spomenúť aj štvrtú oblasť a to e, tá vlastne zahrania tie tri spomenuté. To je rozdiel v rozvoji medzi teda tými rozvojovými a rozvinutými krajinami. Tieto štyri hlavné oblasti sa týkajú e, širého mora e, nezákonný, e, nenahlásený a neregulovaný rybolov predovšetkým. Ale to nie je to najdôležitejšie z celosvetového hľadiska, ale je tu jedna e, rozjatrená rana a keď nezahojíme tu, tak nevyriešime ani ostatné problémy, ale už sa uberáme celkom dobrým smerom. Máme tu e, dohodnú o štyri, štyroch opatreniach, to spomenul predstaviteľ ESVČ a e, to e, dobre podporuje aj EÚ, hlavne v uplynulých rokoch, aj jednotlivé krajiny, ako napríklad Švédsko. A veľmi dôležitou časťou riešenia sú e, organizácie na E, regionálnu správu, ale musia byť dobre nastavené, aby fungovali a e, týka sa to iba menšiny žiaľ a musíme to zmeniť. Potom druhá e, otázka sú výlučné hospodárske zóny a to je vždy otázka tej ktorej zvrchovanej krajiny. Došlo k pokroku za uplynulých 25 rokov, hlavne v na južnej, ale aj na severnej pologuli, ale možno, že predsa len trošku menej na juhu. A to preto, že rybolovné schopnosti sa presunuli zo severu na juh. Otázka zásob e, alebo stavov rýb sa nejako nezlepšuje ani výrazne nezhoršuje, ale nemôžeme Eh, žiť eh, pri eh, nadmernom rybolove, ktorý sa týka tretiny stavov. A tu sa to týka hlavne šíreho mora a výlučných hospodárskych zón. Vieme presne, myslím, čo musíme spraviť a musíme začať konať. Potrebujeme na to aj prostriedky. A potom tretia, zložitejšia otázka, a to je otázka našich príbežných komunít alebo modrých komunít, napríklad malé ostrovy a mm, komunity migrantov. Okrem iného 95 e, ľudí tam žije, ktorí žijú z, rybovolu, z rybolovu. E, väčšinou sa týka e, rozvojového sveta a potom rozvinutý sveta tam žije 95 ľudí, ktorí eh, potrebujú rybolov, takže naozaj potrebujeme podporu hlavne eh, z organizácií, od organizácií a teda od EÚ. Treba Eh, myslieť aj na budúce generácie. Eh, a tu hlavným zdrojom musí v budúcnosti byť akvakultúra. Potrebujeme viac rýb pre rastúci počet obyvateľov. Eh, takže tu nestačí, nestačia moria, oceány, ale akvakultúra s menším dopadom na životné prostredie, možno že s lepšou produktivitou. Takže ak sa naozaj nad tým zamyslíme, tak môžeme navrhnúť e, produkčné systémy, ktoré by mali menší dopad na životné prostredie v porovnaní so súčasnosťou a potom budeme naozaj môcť hovoriť o udržateľných e, systémoch e, aj do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Arny. A pán Pasquale Euro z Konateko na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, všetkým v Európskom parlamente. Povedať, že je to cťou, je mi cťou a privilégium môcť tu dnes byť. E, e, pracujem teda pre prístav v Neapole máme spojenie s celým svetom a za e, kampaníliu predsedám KOV Transporto a to spája všetky podniky, ktoré pracujú v oblasti e, logistiky, či už na súši alebo na mori vo vzťahu s prístavmi. A e, sme súčasťou jednej z najväčších asociácií pre podniky v Taliansku a odvždy sa zasadzujeme za životné prostredie a modrú ekonomiku. Dnes, eh, hlavne pri námornej doprave, mm, silne myšlienka modrého hospodárstva. A eh, ide o to vytvoriť celosvetovo udržateľný ekosystém, eh, šetriac zdroje, ktorými sa v minulosti plitvalo Európska komisia, ako aj iné európske inštitúcie sa snažia zásadne e, konať prospech udržateľnejšieho systému v porovnaní s tým súčasným. Niektoré ciele už sú skoro dosiahnuté, napríklad obsah Sýrii v palivách lodí e, znížiť z 3,5% na e, čosi viac ako 0,5%. To už sa podarilo. E, málo sa ale investuje do infraštruktúr zo strany vlád, teda infraštruktúry, ktoré by prispeli k rozvoju námornej dopravy. Na rozdiel od napríklad cestnej dopravy. Má to, vyšší sociál, má to vyššiu sociálnu cenu, hlavne vo vzťahu s budúcimi generáciami. Je potrebné mať udržateľný systém. Um, to je čím ďalej, tým jasnejšie námorné dopravné spoločnosti e, sa snažia mať e, e, lode, ktoré spotrebovávajú menej paliva alebo používajú alternatívne e, paliva a lepšie sa e, hospodári aj s odpadom. Teraz sa musí vyložiť e, v prístavoch. Príklad zo skupiny, ku ktorej patrím, máme veľmi veľké aj rýchle lode a tam sa nainštalovali zariadenia, ktoré umožňujú e, spracovávanie e, mokrého odpadu priamo na palube, čiže to znižuje aj objem organického odpadu. E, predstavuje to 90 Je z toho potom vyrobené hnojivo. Mnohé prístavné terminály sa obrátili na systémy, ktoré sú poháňané elektrínou. V minulosti sa na to používala napríklad nafta. A taktiež digitálne technológie sa využívajú pri riadení takýchto strojov a zariadení. Medzinárodné spoločnosti musia spolupracovať so zodpovednými prístavou, aby čím viac bolo vybavených takýmito uh, zariadeniami, ktoré fungujú na alternatívne paliva. A bola, bol by to stimul pre, pre prístavy, aby sa takýmito zariadeniami vybavovali. Mm, napríklad úplne elektrifikované e, doky a taktiež e, zásobárne pre skvapalnený plyn priamo v prístamoch prepojenie aj e, s vzdialenejšími oblastiami. E, tu treba e, tendre pre budovanie takýchto zásobární pre napríklad ten skvapalnený plyn. Veľkí hospodárski aktéry pri námornej doprave investujú nemalé peniaze v týchto oblastiach. S nimi treba spolupracovať a snažiť sa nájsť technologické riešenia v záujme modrého hospodárstva. Modré hospodárstvo je veľmi dôležitou témou pre európske inštitúcie, to už odznelo a preto sa musíme na tom všetci spoločne podielať. Ale keďže význam tohto týždňa v mojej krajine, sa musím veľmi zblízka pozrieť na čínsku iniciatívu. Čína eh, sa v minulosti považovala za eh, akúsi továreň sveta kvôli eh, nízkej cene pracovnej sily. A, Čína vďaka peniazom potom odkúpila naše technológie a teraz e, zvýšila pridanú hodnotu svojich výrobkov. E, predstavujú svetu teraz nové technológie, ktoré sú e, dokonca niekedy špičkovejšie ako tie európske. 1500 miliard teraz možno, že sa dostalo na finančné trhy, čo trošku narušilo rovnováhu. 120 bilaterálnych dohôd medzi Čínou a inými krajinami. No a vďaka tomuto sa snaží teda Čína e, obnoviť e, hodvábnú cestu, e, dokonca vytvoriť ako keby paralelnú na to využívajú aj tie bilaterálne dohody. Tým sa znižuje e, konkurencie, schopnosť v tých e, partnerských krajinách a to by mohlo e, podkopať aj snahy EÚ rozvinúť modré hospodárstvo. Nie je náhodou, že Grécko je v takej situácii, akej je. Odpredali E, veľmi významný prístav, ktorý bol vstupnou bránou e, na, Pirenej, na, na e, tento grécky polostrov. A niektoré krajiny, ktoré v počiatku podporovali tento projekt, ako Pakistan, Bangladeš a tak ďalej, to nakoniec si to trošku premysleli pretože to predstavovalo obrovské zadlženie, teda takéto infraštruktúrne e, projekty, ako napríklad ten v Grécku. E, takže niektorí sa potom obrátili Číne chrbtom v ich snahe oživiť tú hodvabnú cestu, takže dúfam, že EÚ ostane zjednotená, tak aby mala politickú kapacitu na to, aby teda e, viedla vyhrala takéto boje akým je aj modré hospodárstvo. Ďakujem pekne všetkým rečníkom a teraz prejdeme okamžite eh, ku rozprave. Obávam sa, že časovo už máme sklz, ale v každom prípade sa pokúsime asi v rámci debaty pokročiť. Takže poprosím vás, kto sa hlási o slovo? Zároveň vás prosím, aby ste kladli otázky krátke, aby proste prezentujte sa, predstavte sa najprv a potom komu adresujete otázku. Hneď dávam slovo Giuseppemu Skiontimu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo a prajem všetkým dobré odpoludnie, predovšetkým mladým. A budem veľmi rýchlo, volám sa Joseph Šonty a som pred inžinier, pracujem v inžinierstve, zaujímam sa o výskum v oblasti rýb a e, v súvislosti s trhom. Celkovo dochádza k trendu znižovania takýchto produktov v našom jedálnom lístku. Súvisí to aj so stavom životného prostredia a správa predpokladá, že teda e, sa nám podarí zachovať e, úroveň zdravia našich oceánov, ale vieme, že veľkou hrozbou sú aspekty znečistenia, predovšetkým mikroplastami. A proste aspekt rozkladu e, týchto materiálov môže trvať veľmi, veľmi dlho ale vieme, kto má akú zodpovednosť a my chceme využiť e, príležitosť a chceme vstúpiť do deň ako prvá generácia, ktorá e, zvráti trend klimatických zmien. A deti nás tiež vedú k tomu, aby sme konali a skoro bude mať e, planéta 10 miliard obyvateľov a preto ocenujeme, že Európa ako Európska únia predovšetkým sa zameriava na moderné nové technológie technológie a my chceme tieto nové techniky, e, ktoré súvisia s ekológiou, čo najviac chceme ich dostať na trh, aby sa nám podarilo udržať e, čisté oceány a moria. Verím, že sa nám to podarí, ale musíme konať dnes. Ďakujem. Ďakujem za slovo, hovorí pán predseda. A teraz poprosím, e, po troch dáme priestor na otázky. Takže nevidím na vaše meno, keď budem hovoriť čísla. 115. Ďakujem za slovo. Výborná konferencia. Mali by sme hovoriť o kyslíku a vieme, že CO2 je tiež, tiež významným aspektom, ale keď chceme prežiť, potrebujeme hovoriť o kyslíku. Predpokladáme, e, akoby automaticky, že oceány poskytnú kyslík, ale treba v tomto zmysle aj niečo robiť. Ďakujem. 248, prosím, máte slovo. Pierre Dumoulin, zastupujem miestny výbor tu v Bruseli. E, škoda, že nehovoríme o munícii, ktoré sú na spodku našich morí. 45 tón napríklad medzi Škótskom a Dánskom. Už bolo veľmi veľa incidentov napríklad na dánskej strane. Dánskych rybárov sa to tak týka, že majú e, prípravky e, v prípade e, takýchto toxických munícií vo Fínsku už vylovili veľmi veľa takýchto uh, mín. A na bari sa to tiež týka rybárov, pretože je tam veľmi veľa toxickej e, munície. Aj mimo EÚ, v Japonsku, oni jediní to zatiaľ berú vážne a vyvinuli techniku na to, aby vylovili takúto muníciu a zničili ju. Nebudem ani hovoriť o USA a napríklad švajčiarských jazerách. E, takže treba sa poponáhľať, ak nechceme mať e, priveľa problémov. E, napríklad Moskovský inštitút odhadol, že ak sa to z Balského, Balského mora nevyloví, tak to bude úplne toxické more do roku 2000 30. takže napríklad využiť na to roboty, e, možno, že americký podnik nejaký by sa mohol toho zostiť. Reitero, que sean preguntas y no... Teda dáme priestor na otázky, ale ide o to, aby sme nekrátili čas rečníkov. Takže, že nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Gabriel. Hneď sa vyjadrím k tej prvej otázke. Áno, už na tomto pracujeme v komisii. Je to v rámci Horizontu 2020, výskum oceánov. A ako bolo naznačené aj v, v otváracej časti tohto podujatia zo strany komisie, Horizont Európa znamená aj navýšenie rozpočtu zo strany komisie a konkrétne smerujeme k tomu, aby sme sa mohli viac zamerať na moria a oceány. Bude to znamená, že to je ten prvý krok a je to vďaka politickému vedeniu komisie, či už je to komisár Vela, ale samozrejme aj ostatní, ktorí v rámci komisie e, pracujú, Jean-Éric Paquet, napríklad môj kolega na, komisie, na komisii, on samozrejme vie k tomu povedať viac. A je tu aj aspekt výskumu a myslím, že to sa uznáva všade vo svete, že máme naozaj veľmi kvalitné výskumné programy, ktoré sa týkajú morí a oceánov. Ďakujem. Ešte nejaké pripomienky? Chcem zareagovať na toho pána, ktorý vystúpil. O toxickej munícii ste hovorili, ale už nič iné ani v moriach a oceánoch nie je. A, ale napríklad aj odpad, e, jadrový odpad e, v mojej krajine, v Portugalsku, e, sa objavili, boli objavené bandasky s toxickými látkami z práve jadrových elektrární. A myslím, že aj o tom treba hovoriť. Ja som to už tu v Európskom parlamente mohol viackrát eh, nadhodiť. Čiže nie len eh, v Tichomorí toxická munícia, ale aj v Európe eh, máme vážne problémy so znečistením. Takže určite sa o tom ešte bude hovoriť. Manaki. Pani Damanaki, nech sa páči. Chcem povedať len to, tom, že dotazujúci sa má pravdu, že nemáme dosť e, vedeckých dôkazov k tomuto, že by sme proste mohli nejak nájsť previazanosť znečistenia a hlbokých e, častí oceánu. Isté, že, ale vidíme, ako to dopadá, e, tie, tie dôsledky na mangrovy, ale aj na útesy, tak Áno, vieme, že to existuje a vieme, že to má dopad aj na otvorené more. A je to samozrejme nová argumentácia a musíme sa uberať týmto smerom vo výskume na univerzitách a, a nadviazať na to, čo povedal práve Joao. Ďakujem pekne. Ešte nech sa páči. Kolegyňam. Rada by som poukázala na jedovaté látky, ja som zo host, e, Holštajnská. Sme pri OSCE a regionálne diskutujeme o politike v našom sneme, ako aj so e, krajinskou vládou, odkedy robím politiku a vidíte, že mám šedivé vlasy. Takže to už je veľmi dávno, čo to robím. Naučila som sa, že nikdy nie sú peniaze. Že bez ohľadu na to, ako veľký je tento problém, jeden rezort to prisudzuje druhému a hovorím, nemáme na to peniaze. A preto sa teším každému protestu a hlasnému výkriku, ktorý jasne ukazuje, že naše peniaze musíme zmysluplnejšie vynakladať. Som pri tom, som za to, musíme naliehavo niečo urobiť, nielen pre rybolov mať rozumné nú legislatívu, pretože inak by už rybári nemohli, nebudú môcť vôbec lobiť úplne utvaravené ryby. For question and answers we have spoken too much. And... Ďalej musíme dať priestor aj druhému panelu, ktorý sa bude zameriavať na čistotu oceánov a morí. Ďakujem vám za pochopenie a tým uzatváram prvý panel. Ďakujem.